I would like to start the committee meeting. Takže začneme stretnutie výboru, hoci vidím vás tu, uh, nie si veľmi početní, prosím, sadnite si a budeme pokračovať. Program ste videli, beriem, uh, ju, uh, beriem ho ako schválený. Takže uh, septembrové a oktobrové stretnutie zápisnicu ste mali, ak nemáte výhrady, tak tiež uh, to považujem za schválené. Tiež vás chcem informovať, že hlasovanie k správe Frontex, e, ktoré robíme spoločne s Petty a Libe, to sa uskutoční v pondelok 16. inými slovami od 18.00. Bude to dlhé hlasovanie, pretože je 195 pozmeňujúcich návrhov. Tiež vám chcem pripomenúť e, na spoločnú e, prácu John e, Petty a Jury. To bude v decembri od 3. do 6. popoludní a program dostanete čoskoro. Rôzne? Nikto? Takže prejdeme k informácii e, prieskumná misia do Spojeného kráľovstva minulý týždeň, počas zeleného týždňa. Poprvé mi dovolte, aby som vyjadrila svoju vďaku sekretariátu Vilpy a Claire, ktorá tu momentálne žiaľ nie je ale musíte jej odovzdať odkaz, že urobila vynikajúcu prácu v príprave tejto návštevy a bola to určite plodná e, návšteva. Ja som tomu predsedala, e, práva by mala e, k vám prísť už čoskoro, bolo nás 8 a ako viete, cieľ bol nie e, výmena názorov s petičníkmi, ale s ostatnými hráčmi o schválení rodičovského súhlasu bez rodičovského súhlasu e, v Spojenom kráľovstve a taktiež e, aj zverenectvo e, bez tohto rodičovského súhlasu. Mnohé deti, viac ako 5 tisíc minulý rok, teda tých sa to týka, Ehm, týka sa to Spojeného kráľovstva a iných krajín, že sa umožní ja, tieto adopcie bez rodičovského súhlasu. Chceli sme zistiť viac o celom právnom systéme a dôvod, prečo je toľko takýchto adopčných prípadov. Krát, táto návšteva bola krátka, ale mali sme príležitosť stretnúť sa s mnohými expertami, ktoré sa s nami podelili o svoje skúsenosti a stanoviska. Stretli sme sa so sociálnymi pracovníkmi, novinármi, zástupcami asociácií, ľuďmi z právnej, psychologickej oblasti, ľuďmi, ktorí podporujú rodičov, stretávajú sa s deťmi, so zástupcami policajných služieb, dokonca aj so Scotland Yardom. Eh, stretli sme sa s predsedom eh, pre spravodlivosť a rodiny v Anglicku a vo Walese. Stretli sme sa so zástupcami bulharskej a lotyšskej diplomatickej služby v Spojenom kráľovstve právnikmi, ktorí sa špecializujú na rodinné právo a stretli sme sa so súčasným a minulým členom parlamentu, ktorí aktívne bojujú za práva rodín a za to, aby rodiny zostali spolu. Dnesku sa nám zdalo, že čelíme ne nezmieriteľným stanoviskám, ale vďaka tým dialogom, ktoré sme mali, jasnejšie vidíme, aké sú tam záujmy a výzvy e, spojené všetky, so všetkými hráčmi. Domnievam sa, že budeme schopní vyvodiť určité závery v pracovnom dokumente, ktorý bude nasledovať po tejto prieskumnej e, misii. A na záver by som chcela povedať, že návšteva bola veľmi zaujímavá, užitočná pre nás všetkých bola to prvá prieskumná misia počas tohto legislatívneho mandátu a je to štandard pre ďalšie návštevy, pokiaľ ide o obsah, efektívnosť, úroveň, e, teda zastúpenia a tiež logistiky. A teraz Claire prišla, ďakujem za výbornú prácu, ktorú ste spravili spolu s Virbil a tešíme sa na prácu na tomto dokumente. Teraz prejdeme k bodu číslo 7. To je správa o pracovnej skupine pre otázky detí, e, prvé stretnutie 19. oktobra. A rada by som dala slovo Eleonore Evi, ktorá nám podá správu o výsledkoch práce tejto pracovnej skupiny. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ako ste povedali, naše prvé stretnutie sa odkočnili v pondelok 19. oktobra a mnohé frakcie si vymenili názory o tom, ako chcú zorganizovať túto prácu, diskutovať o otázke na ústne zodpovedanie v najlepšom záujme detí. Máme tu nielen európsku legislatívu k legislatíve, ktorá sa týka detí, ale boli tam aj zastupcovia Európskej komisie, takže pracovná skupina sa rozhodla, že bude pracovať na štyroch témach Eh, ktoré sa týkajú PETY, eh, medzinárodné únosy detí, potom sa to týka nemeckej otázky, e, rodičovský súhlas, Spojené kráľovstvo a prieskumná misia, o ktorej sme počuli, to bolo na určite zaujímavé a plodné. E, pokiaľ ide o získané informácie, štvrtá otázka sa týka ukradnutých detí v Španielsku a Môžeme tam doplniť aj niečo iné počas roka. Pracovná skupina sa stretne 5 krát v roku 2016, január, február, apríl, september a december. A e, pokúsime sa stretnúť aspoň s jedným expertom. Na každom stretnutí na konci roku 2016 pracovná skupina podá správu o svojej činnosti a zisteniach v pracovnom dokumente. Pokiaľ ide o dve otázky na ústne zodpovedanie o ochrane najlepšieho zájmu detí, e, cezhranične v Európe členovia pracovnej skupiny pracujú na znení. Stretneme sa na budúci útorok, aby sme analyzovali návrh, o ktorom budem diskutovať s koordinátormi Júri. E, konečné znenie by malo byť pripravené na hlasovanie v pety na decembrovom stretnutí. DigiJust, eh, z DigiJust prišli k nám dvaja kolegovia, aby diskutovali o legislatíve na základe, k, na ktoré by sme mohli pracovať, eh, Brasel 2a, nariadenie a potom eh, plánovaná revízia a prehľad o právnom rámci, ktoré budeme k dispozícii. Ďalšie stretnutie našej pracovnej skupine bude v januári a bude navrhnutý program a to čo najskôr ďakujem. Ak máte nejaké otázky, samozrejme rada ich zodpoviem. Ďakujem pekne. Myslím, že by som chcela teraz otvoriť diskusiu v prípade, že sú tu kolegovia, ktorí by chceli položiť otázky k tejto téme alebo majú nejaké komentáre všeobecne, tak nech sa páči Tatiana Ždanoka a potom Peter Jar. Áno, ďakujem pekne. Skutočne som veľmi rada, že máme takúto pracovnú skupinu, ktorá ktorej teda želáme eh, veľa úspechov v jej práci Žiaľ, nebola som prítomná na predošlom stretnutí bolo tam môj, moji asistenti a preto môj návrh k jednej e, z týchto tém, musím to samozrejme predložiť, e, je petícia o nordických štátoch, Švédsku a Fínsku E, ktorú podporujú veľké mimovládky, e, ktoré pokrývajú všetky e, nordické krajiny, vrátane Norska. Týka sa to teda prípadov detí. A bolo by veľmi dobré, keby sme našli priestor v programe na naše stretnutia v budúcom roku a to čo najskôr, možno už vo februári, aby sme vyriešili e, tieto petície a dali ich na program. A samozrejme dúfam, že to vyriešime aj v pracovných skupinách. Ďakujem. Áno, veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Chcel by som zaželať pracovnej skupine všetko dobré. Je to určite veľmi dôležitá úloha, ktorá pred nimi stojí, keď sa vytvorí takáto pracovná skupina vo výbore PETI. Myslím si, alebo teda myslím si, že je veľmi dobré, že už e, je tam ten plán predložiť správu v rámci jedného roka. Mm, sú tu minimálne dva veľké problémy a poprvé, táto veľmi taká ľudská téma, za ktorú sme teda, sú tam oblasti, za ktoré sme a za ktoré nie sme zodpovední či príslušní, pretože to treba definovať a potom naliehavé bude presadiť tie nevyhnutné zmeny. To je určite veľká práca ktorá pred nami stojí. Je to určite aj legislatívna práca, ktorá je s tým ovplyvnená. A po druhé, a to vyplýva aj z prieskumnej misie v Londýne, vždy existuje niečo medzi tým, za toto je zodpovedný Brusel, za toto je zodpovedná Európa, toto je v národnej kompetencii, ale ako to už býva s ľuďmi, vždy je tam aj niečo v tom medzipriestore a tu je potrebné nájsť ten správny pracovný jazyk a vyvodiť e, to, z toho konzekventné dôsledky. Napríklad e, v Londýne tam boli veľmi zaujímavé diskusie, kde mm, sme počuli rôzne, rôzne názory. Želám teda pracovnej skupine všetké, e, všetko dobré, je to určite zodpovedná práca nájsť teda ten správny štýl a presadiť potrebné zmeny. Ďakujem. Eleonora, chcete pridať váš názor a uzavrieť túto tému? Yes, thank you, chair. Áno, ďakujem. Chcem sa len poďakovať kolegom za mm, do želania, ako aj za dobrú spoluprácu. Myslím si, že je to veľmi citlivá téma, na ktorej pracujeme a riešime ju najlepšie, ako vieme. Myslím si, že sme už spravili ten správny krok vpred a budeme pokračovať e, v našej práci v tomto duchu. Ďakujem. Ďakujem aj tebe za to, že predsedáš tej skupine a mali by sme byť hrdí na to, že sa nám podarilo vytvoriť túto pracovnú skupinu a tešíme sa na tvoje závery. A takisto aj odporúčania, ako riešiť takéto citlivé e, petície, ktoré máme. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu, to je bod 8. Petícia 0884 z roku 2014, podaná Sárou Fuente Hernández a je na nej 5 podpisov. Týka sa porušení e, belgickou vládou práva na pohyb a usadenie sa slobodne na území členských štátov. Pe- petičnička je tu a chcela by som jej dať hneď slovo. Máte nie viac ako 5 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, dobré ráno všetkým. V mene aj spolupetičníkov sa chcem poďakovať tomuto výboru, ako aj skupine poslancov parlamentu, ktorí nám umožnili pokračovať na tejto petícii a ďakujem aj za pozvanie na to, aby sme náš prípad tu dnes predložili a vysvetlili kontext petície. Ide tu o vyhostenie ako viete, 2712 občanov EÚ v roku 2013 na základe štyroch obmedzení a pokračovali tieto vyhostenia aj v roku 2014. Ja by som chcela vysvetliť tie hlavné body, o ktorých si myslíme, že sú veľmi problematické, pokiaľ ide o tento belgický postup, ako aj e, smernicu týkajúco sa voľného pohybu občanov EÚ a ich práva na usadenie. Smernica stanovuje obmedzenia takéhoto obmedzenia, to je smernica 2004-38, ale belgické pravidlá presahujú hranice obmedzení smernice. Naša štúdia ukazuje, že v Belgicku existuje systém, ktorý porovnáva údaje miestnych samozpráv a ministerstva zahraničných vecí a miestne orgány sú zodpovedné za komunikáciu s ľuďmi a tu dochádza k takejto systematickej kontrole občanov zahraničného pôvodu, ktorí chcú žiť v EÚ, e, v Belgicku a to ide proti smernici. Potom sú tu také automatické E, príkazy na vyhostenie, ktoré z toho vyplávajú, sú zbytočné a komisia to vie. Táto prax je aj porušením zaobcha- rovnakého zaobchádzania občanov EÚ v Belgicku, pretože sú kontrolovaní od toho momentu, ako sa zaregistrujú v Belgicku a táto kontrola sa neuplatňuje na belgických občanov. Takže aj tu je obmedzenie, pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie, to sa nedodržiava a nedodržiavajú sa ani pravidla o ochrane údajov a práva na súkromný život, lebo tieto súkromné údaje zbierajú miestne strediska, miestne centra, keď žiadajú povedzme sociálne dávky a údaje sa potom využívajú na e, e, príkazy o vyhostení bez súhlasu týchto ľudí. Takže tieto vý, e, e príkazy o vyhostení a e, vymazaní európskych občanov z registierov sa deje bez toho, že by sa e, získal súhlas dotknutých osôb alebo s nimi o tom komunikovalo. A dochádza aj k porušeniu základných práv. A my si nemyslíme, že Belgicko definuje správne svoje legislatíve kritéria pre takéto prípady. Všetky prípady sa riešia ad hoc. A to znamená, že ide o veľmi svojvoľné, arbitrálne rozhodnutia. A ľudia nevedia, čo môžu očakávať v svojom konkrétnom prípade. Takže my si myslíme stále, že tieto rozhodnutia o vyhostení ľudí a neumožňuje ich e, registrácie v Belgicku, hovorím hovorím občanok EÚ, je nepomerné, neumerné. Komisia sa snaží minimalizovať tento argument, ale nevysvetľuje, aké by mohli byť tieto dôsledky pre občanov. Napríklad, keď ste vyňatí zo systému, to má predsa dopad na váš každodenný život a z, ne, stiažuje to každodenný život v Belgicku. My si myslíme, že smernica tiež sama o sebe poručuje, porušuje jeden z pilierov e, základných práv v EÚ a to je rovnosť pred zákonov a nediskriminácia na základe štátnej príslušnosti, pretože takto môžeme vylúčiť celý rad občanov z práva na slobodný pohyb a má to dopad na ich spoločenské hospodárske postavenie. Je tu totiž v smernici určitý priestor na rozhodnutie členským štátom a to je chyba, lebo vidíme, čo sa môže stať. Zas vidíme totiž, že sa doch- schvaluje reštriktívna legislatíva a potom sa vo viacerých členských štátoch EÚ objavujú protieurópske postoje a to by malo európske inštitúcie zaujímať pretože inštitúcie sú zodpovedné za túto situáciu, ktorá umožňuje veľký rozsah vyhostení. Stále zvorazňujeme slobodu pohybu medzi členskými štátmi a teraz, keď máme hospodárskú krízu a jej dôsledky, vidíme zmenu. Teraz majú európske inštitúcie ukázať, či ešte stále veria v európsku stavbu a e, jednotnú súdržnú Európu Takže na záver, my si myslíme, že táto situácia sa musí riešiť a chceme pokračovať v európskej štruktúre stavbe bez vytvárania druhoradých európskych občanov, ktorí sú spoločensky vylúčení. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Viete, že sa stalo, že zástupca komisie tu nie je. To je veľmi zaujímavá situácia. Je tu kolega Karolín Lu alebo Prodres Mavrides? Prodramos Mavrides ste vy? Takže vítajte tu medzi nami. Dávam vám slovo. A Patam Lu prišla tiež? Áno? Takže keby ste sa medzi sebou prosím dohodli, kto bude odpovedať a vyjadri názor komisie k tejto téme. I feel a bit sorry for you. Take your time and uh, everyone else in the room, turn to your neighbor. Takže E, dohodnite sa medzi sebou a e, ostatní v miestnosti sa porozprávajte milo so susedom. Budem hovoriť po francúzsky, aby som reagovala na túto petíciu, ktorá bola e, vypracovaná vo francúzštine. Čiže petícia hovorila o, alebo spochybňovala rozhodnutie belgických orgánov odmietnúť právo na pohyb, pobyt európskym občanom Mnohé médiá hovorili o týchto informáciám, že belgické ministerstvo zahraničných vecí, e, prepačte, hovorí pani predsedníčka, myslím, že potrebujeme poprosiť e, tlmočníkov, aby, e, poprosiť technikov, aby zabezpečili tlmočenie do španielčiny, alebo teda nejak vyriešili tú španielskú kabinu. Prepačte, že som vás prerušila, je dôležité, aby e, všetci mali prístup k týmto informáciám. Takže začnite znovu aby aj pani Valina bola informovaná. Takže zopakujem, petícia spochybňuje rozhodnutie belgických orgánov, ktorí odmietili právo na pohyb, pobyt mnohým európskym občanom v januári 2014. Mnohé denníky, mnohé médiá hovorili o tom, že belgické ministerstvo zahraničných vecí e, vydalo 2712 príkazov na opustenie belgického územia a ja by som chcela pripomenúť európske právo a stav diskusí s belgickými orgánmi k e, tejto téme. Čiže poprvé ide o článok 21 zamluvy o fungovaní Európskej únii, kde sa zaručuje každému občanovi EÚ právo na voľný pohyb a pobyt uh, na, ktorú, v ktoromkoľvek členskom štáte. Tento článok hovorí, že toto právo sa realizuje s e, výhradou a s podmienkami e, tejto zmluvy a ustanoveniami e, ich uplatňovania. Čiže zmluva samotná hovorí o určitých obmedzeniach. Smernica 2038 hovorí o tomto práve voľného pohybu pre občanov a EU a ich rodiny. Sú tam podmienky pre pobyt, ktorý ide nad rámec troch mesiacov, potom už nie je žiadna podmienka preto, aby ste išli do členského štátu a zostali tam, a teda až do tých troch mesiacov. Potom Občania EÚ majú právo na pobyt v inej členskej krajine, keď pracujú, keď hľadajú prácu, alebo majú dostatočný príjem, alebo majú úplné e, nemocenské poistenie. To hovorí teda článok 7 smernice. Smernica tiež hovorí, že občania EÚ a ich rodiny majú právo na pobyt, kým sa nestajú E, príliš veľkou záťažou pre sociálny systém e, tej hostiteľskej krajiny. Ak občan už neplní alebo neplní podmienky smernice, členské štáty môžu, teda nie je to povinnosť, e, konštatovať, že je tu teda nepodložené toto právo na pobyt a teda vydať príslušné rozhodnutie. V tomto zmysle sú tam tie príkazy belgických orgánov na opustenie belgického územia. Je dôležité upresniť, že tieto rozhodnutia boli prijaté pri e, zaručení tejto smernice. Takže toľko k európskemu právu a ja by som chcela vysvetliť, že komisia v roku 2014, na jar 2014, otvorila alebo teda začala kontaktovať veľké orgány a diskutovala s nimi o týchto témach, pretože aj keď európske právo a priori umožňuje členskému štátu uh, skonštatovať, že sa ukončilo toto právo na pobyt, tak uh, systém, ktorý v Belgicku existuje, uh, viedol k mnohým otázkam a Belgicko vytvorilo výmeny automaticky výmenný systém informácií medzi teda sociálnymi pracovníkmi CPAS a administratívou, ktorá je za to zodpovedná v zahraničí, keď európsky občan mal niekoľko mesiacov k dispozícii sociálnu pomoc, tak potom tie údaje sú poslané na ministerstvo zahraničných vecí a tam je možné overiť si, či nejaký európsky občan splňa alebo pokračuje v tom plnení podmienok potrebných na pobyt. Čiže e, diskusia s belgickými orgánmi a teda komisia položila niekoľko otázok e, belgickým orgánom a e, zistilo sa, že niektoré typy pracovných zmluv podpísaných v rámci mm, sociálnej pomoci mm, neboli uznané ako práca belgickými orgánmi a niektorí občania, ktorí tam pracovali, tiež dostali tento príkaz na opustenie belgického územia. Belgické orgány povedali, že to nie je v súlade s európskym právom že by títo ľudia mali mať e, štatút pracovníkov zamestnancov a teda tí, ktorí pracovali s týmito zmluvami, mali právo pobývať ďalej na belgickom území. Ale diskusie ešte stále prebiehajú v dvoch hlavných rovinách. Implementácia postupov pre oznámenie toho odobratia práva na pobyt a tiež uplatňovanie postupu vyhostenia z územia pre nezamestnaných, ktorí už pracovali v Belgicku predtým, ako teda sa stali nezamestnanými. Pokiaľ ide o postup, tak je tu jeden dôležitý bod, ktorý sa musí objasniť a síce ide o informovanie európskych občanov a možnosti pre nich, aby boli vypočutí a reagovali na argumenty, ktoré im adresuje belgická administratíva Eh, ktorá im chce odňať eh, teda právo na pobyt a vydáva príkaz vyhostiť ich. Veľmi nedávno tu bola taká predbežná otázka, ktorá sa dostala na Európsky súdny dvor a tá sa týka toho, či článok 41 Charty základných práv sa uplatňuje pre členské krajiny. Je to zásadná téma, pretože článok 41 charty hovorí o práve na dobrú administratívu a správu a tento článok hovorí, že tu musí byť dobrá administratíva a každá osoba má právo byť vypočutá predtým, kým sa individuálne rozhodne nepriaznivo o danom, danej osobe, teda ako je to v, príklade, v prípade vyhostenia. A teda toto, táto dobrá administratíva znamená, že každá osoba má prístup k dokumentom, ktoré sa jej týkajú, pokiaľ ide o legitímne rešpektovanie, dôveryhodný charakter niektorých informácií. A toto právo tiež obsahuje povinnosť pre administratívu zdôvodniť svoje rozhodnutia. Čiže interpretácia Európskeho súdneho dvora k tejto téme je zásadná pre pokračovanie diskusí s, Euró- s belgickými orgánmi a komisia závisí od tohto zdôvodnenia vo pokračovaní e, tejto práce. Myslím si, že na súde sa to prejednávalo niekedy začiatkom leta a čakáme, e, li sme asi rok na rozhodnutie e, súdneho dvora, ale toto je zásadné preto, aby sa zachovalo právo na voľný pohyb občanov. Čiže na záver, Komisia pokračuje vo svojej práci a v dialogu s, Euró- s belgickými orgánmi, aby sa e, teda naďalej rešpektovala táto smernica 2038 o voľnom pohybe občanov na území EÚ. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za váš našu zaujímavú, dôslednú, podrobnú správu. Napriek tomu, že ste bola troška pod stresom, keď ste prišli, ste to urobili veľmi dobre. Takže teraz poprosím o vyjadrenia a lebo otázky kolegov. Pani Bandes je prvá. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. My plne podporujeme túto petíciu, pretože e, vidíme porušenie smernice ktoré sa tu deje na základe belgického práva. Prečo si to myslíme? Je to tá systematická kontrola podmienok bydliska, ako aj nedostatočné rovnaké zaobchádzanie. Pokiaľ ide o štátnych príslušníkov Belgická a ostatných krajín, potom to automatické rozhodnutie o vyhostení, keď stratia prácu a podobne, to si tiež myslíme, že nie je v poriadku. A najmä dochádza k diskriminácii pri ekonomických požiadavkách, ktoré sa kladú rôznym spôsobom a formulujú ich ako požiadavky na cudzie rodiny, tie sú iné ako požiadavky na belgické rodiny. Napríklad bod 15.1 Charty základných práv hovorí o slobode hľadať prácu v celej Európskej únii a v juhoeurópskych krajinách máme veľkú mieru nezamestnanosti a úsporné politiky nutia mladých ľudí odchádzať z vlasti Vieme, že nezamestnanosť mládeže v Španielsku je okolo 50%, takže títo mladí ľudia musia odchádzať a hľadať budúcnosť v iných krajinách, keďže ju nemajú doma a chodia do iných krajín v EÚ a stretávajú sa s prekážkami z ekonomických dôvodov, čo považujem za úplné porušenie charty základných práv. Čím sa stáva Európa? Európa začína posudzovať ľudí podľa toho, koľko majú peniazy na účte. To sa robí Okrem toho článok 9 zmluvy o EÚ je tiež porušený, pretože sa v ňom hovorí, že sa nemá diskriminovať medzi občanmi členských štátov EÚ. E, vidíme, že prebieha dialog s belgickými úradmi zo strany komisie, ale myslím si, že nemôžeme čakať do konca roku 2017, kým niečo spravíme, pretože čo sa bude diať medzi tým? Budú týchto ľudí vyhosťovať? a potom čo stravia rok niekde vo vaku, neviem. Je to veľmi vážny problém podľa nás a Európska únia si musí udržať svoje základné zásady. To sú tie zásady, na ktorých je EÚ postavená a kríza sa používa ako dôvod pre zastierka, pre rasizmus, diskrimináciu a podobne. To nie je Európa, ktorú by sme spoznávali. Takže je to mimoriadne vážna vec a preto e, žiadame o otázku, ktorej by sa, na ktorú by prišla opäť v plene, spolu s uznesením, pretože si myslíme, že komisia vôbec nepočúvala dobre petičníka. Proste chceme mať debatu, rozpravu v pléne. Chceme, aby nám komisia povedala, čo si o tom myslí, čo s tým urobí a ako vyrieši problém týchto osôb. Nemôžeme povoliť, aby takáto diskriminácia z ekonomických dôvodov pokračovala. Máme predsa slobodný pohyb tovaru, potrebujeme aj zachovanie slobodného pohybu ľudí v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Nikto ďalší sa už nehlásil o slovo. Chcem sa spýtať, či ešte niekto by sa chcel vyjadriť. Vidím, že nie, takže dávam slovo petičníkovi Sáre Lafuente Hernández. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Takže je to škoda, že predstaviteľ Európskej komisie tu nebol, keď som uviedla našu petíciu a zhrnula som problémy. Taktiež ma mrzí, že nebolo viac vyjadrení zo strany poslancov pretože toto je veľmi citlivá otázka, ktorá má veľmi ďaleko siahle priame dopady na občanov Európskej únie, nielen z južných krajín, ale aj z krajín východnej Európy. Takže je to veľká hamba. Škoda, že sa vo výbore o tom viac nehovorí. To ma prekvapuje. Chcem sa poďakovať tým, ktorí reagovali a boli by sme radi, keby tento výbor pokračoval v debate o tejto veci a dúfam, že sa to bude môcť dostať ďalej, či už vo forme otázky alebo rozpravy v pléne. A ja dúfam, že sa to parlament bude seriózne zaoberať, aby mohol prísť s určitou iniciatívou a vyjadriť sa v prospech občanov Európskej únie, lebo to má dopad na všetkých občanov. Zdieľam tiež aj tie obavy, ktoré tu povedala poslankyňa, ktorá sa vyjadrila. Komisia spomínala, že Európsky súdny dvor bude sa vyjadrovať k tomu, že či sa charta vzťahuje aj na e, vnútroštátnu správu, ale to bude trvať roky, kým sa príjme rozhodnutie ale nemôžeme na to čakať, lebo dovtedy sú tisícky ľudí os, e, postihnuté a má to dopad aj na imič EÚ. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať, že zástupkynia komisie je pripravená hneď po tomto bode s vami hovoriť a tento dialog medzi vami dvomi bude užitočnejší pre vás a bude to aj veľmi dôležité pre hmotnú stránku problému. Pán Marta, nech sa páči, máte slovo. Chcem len reagovať, pretože na tieto témy som citlivý. Nechcem komentovať diskusiu, ktorej som nebol súčasťou. Prišiel som práve teraz, bohužiaľ, a keďže nemám teda všetky informácie a vysvetlenia, ktoré odnieli, je nepriateľné, aby teda akýkoľvek bol na to dôvod, aby nejaký člen Európskej únie zakázal občanom voľný pohyb. Ja sa k tomu teda pridružujem. Sociálna Európa je Európou voľného pohybu, to musí byť realita. A, takže toľko som k tomu chcel povedať. Ďakujem. You know, suddenly everyone... Zrazu sa chce každý vyjadriť. No dobre, takže pani Evi a potom by sme uzavreli zoznam. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcem podporiť tiež túto petíciu, preto som sa hlásila o slovo. Zdá sa mi e, neuveriteľné, tak ako to povedal už aj pán Marta, že ten že Európa, ktorá je postavená na slobodách E, pohybu, napríklad tovaru, tak to je dôležitejšie ako ľudia. Ľudia sú bokom, keď ide o ich každodenný život a stretávajú sa s veľkými prekažkami. Treba rešpektovať práva občanov. Takže potrebujeme mať jasno v otázke tejto petície. Musíme ju nechať ostvorenú a poskytneme jej každú možnú podporu. Myslím si, že všetci máme rovnaký názor k tomuto a uzavriem to tak, že túto petíciu necháme ešte aj otvorenú. Pošleme list belgickým úradom, požiadame o konkrétnejšie informácie. Taktiež uvedieme aj to, čo už povedali kolegovia k článku 9, rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, článok 21 zmluvy o fungovaní EÚ, o záruke voľného pohybu a o práve na usadenie sa v EÚ. A taktiež chcem požiadať aj belgické úrady, s čím môžu prísť a povedať, keď ide o procesné záruky, tak by som to nazvala, ako napríklad právo na vypočutie a právo na odpoveď, tie argumenty, ktoré predkladajú v takýchto prípadoch skôr, než človeka konkrétne vyhostia zo svojho územia. To môžeme spraviť. A teraz návrh pani Valina k ústnej otázke a uzneseniu. Ako viete, toto musíme najprv zaradiť e, do rokovania najbližšieho stretnutia koordinátorov a tam sa ďalej dohodneme, ako to budeme riešiť, takže sekretária si to poznamená a budeme pokračovať podľa pravidiel, ktoré máme aby sme to čo najlepšie posunuli vpred. Ale ako povedali mnohí poslanci, právo na slobodu pohybu ľudí je jedna zo základných zásad s fundamentom EÚ a nikdy sa nesmie porušovať. Je to skutočne tá základná úloha nášho výboru a myslím, že máme v tomto jednomyselnosť. Taktiež chcem upozorniť aj na to, že tento výbor PETI spolu s výborom LIBE začal, inicioval štúdiu o voľnom pohybe a táto štúdia bude hotová v marci 2016. A to je veľmi vhodné načasovanie, takže občas vidíme, že ako sú veci navzájom prepojené, ako jedno zapada do druhého, aby sme získali úplný obraz o situácii. A teraz by som sa chcela obrátiť na petičničku pani La Fuente Hernández a povedať v mene tohto zjednoteného, jednotného výboru, že plne podporujeme vašu petíciu a určite budeme na nej v budúcnosti pracovať. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a ďakujem za to, že ste boli taká veľmi presná v svojej prezentácii a v diskusii na túto tému. Teraz by som navrhla, aby ste sa aj porozprávali s komisiou a jej predstaviteľmi. Ďakujem za to, že ste prišli a určite budeme pracovať na tomto probléme. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k ďalšej téme. you know, today is a very dnes máme veľké šťastie v tomto výbore, to si neviem ani predstaviť. Deje sa totiž niečo, čo sa nikdy nestane. Stíhame, budeme mať 10-minútovú prestávku a dúfam, že každý sa vrátite mhm. a o pol dvanástej presne začneme, aby sme mohli riešiť spoločnú správu s e, LIBE o e, osobitnej správe ombudsmana pri prieskume Frontexu. Takže krátka predstavka.

Okay, welcome back. I hope that the, the short, the short pause was... Dobre, takže dúfam, že táto krátka prestávka bola príjemná, že ste ju užitočne využili. A teraz e, vítam osobitne Kingu Gal a samozrejme kolegov z výboru Líbe. Je veľmi príjemné mať takéto spoločné zasadnutie, takže vítam členov obidvoch výborov na e, druhé spoločné zasadnutie E, na druhom spoločnom zasadnutí a účelom tohto e, zasadnutia je spoločne zvážiť všetky e, pozmenujúce návrhy, ktorých je dokopy 199. Budeme sa venovať spoločnej správe o LIBE a nášho výboru k osobitnej správe Európskeho ombudsmana. Je to vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, týka sa Frontexu. Máme tu pozmenujúce návrhy v angličtine a pred zajtrajšou lehotou e, včera popoludní, e, ospravedlňujem sa, včera popoludní boli zaslané pozmeňujúce návrhy, tie boli tiež preložené do angličtiny, boli zaslané v rôznych jazykoch a máte ich všetky v tomto dokumente. Um, pozmeňujúcich návrhoch, takže dám slovo uh, svojej kolegyni Kinge Gál a potom aj uh, správodajkyniam a uh, tieňovým správodajcom. Takže Kinga, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, Cecília. Len krátke upozornenie Mali sme veľmi užitočnú prvú diskusiu na spoločnom zasadnutí v útorok a obidve spravodajkyne zdôraznili, aká dobrá spolupráca medzi nimi bola a predpokladám, že to tak bude pokračovať, aj keď budeme dnes hovoriť o pozmenujúcich návrhoch vzhľadom na náš mandát. Takže eh, hneď dáme slovo spravodajkyniam a potom tieňovým spravodajcom. Ďakujem, Cecilia. Ďakujem. Ako predsedníčka výboru PETI musím povedať, že bolo pre mňa cťou spolupracovať s výborom LIBE, pretože náš výbor nie je legislatívnym výborom a preto sa musíme obrátiť na e, zákonodárny výbor, aby sme vlastne naozaj mohli byť užitoční, aby sa táto vec nejakým spôsobom naozaj pohla. Takže to bola veľmi dobrá príležitosť. Teraz dám slovo teda spravodajkyni Roberte Mecole. Ďakujem Cecília, ďakujem Kinga. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom a predovšetkým sa ešte raz poďakovať za obrovský záujem, ktorý ste preukázali a chcem vás ubezpečiť, že e, s kolegyňou z KKL e sme mali vynikajúcu spoluprácu a pokúsili sme sa e, dať do kompromisu všetky vaše námety a návrhy a vlastne včera sme boli, musím povedať, pozitívne, veľmi pozitívne prekvapené obrovským záujmom, ktorý ste preukázali e, o túto správu. A dostali sme 195 e, podmenujúcich návrhov zo všetkých politických skupín a pretože sme o to požiadali, aby ste boli trpezliví. A, dostali sme naozaj vaše pozmenujúce návrhy v angličtine a budeme hovoriť potom o možných kompromisných návrhoch, pozmenujúcich návrhoch. dostali sme Um, pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú pozitívnych referencií voči Frontexu a e, jeho zárukám, pokiaľ ide o e, dodržiavanie ľudských práv. A musím povedať, že agentúra zohľadnila e, všetky odporúčania Európskeho ombudsmana. Takisto sme dostali odporúčania, ktoré sa týkajú kontroly dodržiavania ľudských práv. Takisto sme dostali návrhy, ktoré sa týka spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi a e, takisto návrhy, aby Frontex mal potrebné právne záruky, keď sa riešia takéto individuálne stiažnosti na porušenie ľudských práv. Kolegovia takisto podporili návrh vyčleniť ďalšie finančné prostriedky, tak aby úradník pre ľudské práva bol náležite vybavený a mohol sa venovať všetkým stiažnostiam na porušenie ľudských práv. Toto je veľmi dôležité, inak Frontex ne, by nebol schopný e, implementovať tento mechanizmus za odporúčania efektívnym spôsobom. A nakoniec dostali sme niekoľko pozmejúcich návrhov, ktoré sa týkajú rôznych zraniteľných skupín a osobitne sa tu hovorí o takých skupinách ako malolety bez sprievodu a kolegyňaská bude pokračovať v prezentácii. Ďakujem, hovorí predsednička, dávam teda slovo spolu spravodajkyni eh, Ska Keller. Ďakujem. Ďakujem aj Roberte ešte raz za vynikajúcu spoluprácu. Lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov bola e, včera. E, niektorí pracovali dlho do noci. E, ďakujem. Mali sme tieňové stre... Budeme mať tieňové stretnutie hneď po tomto zasadnutí a budeme prechádzať všetkými kompromisnými návrhmi Myslím, že e, v niektorých témach sa môžeme pohnúť ďalej, napríklad pokiaľ ide o spoluprácu s tretími krajinami, to zdôraznili niektoré skupiny, myslím, že tu sa vieme pohnúť vpred, pretože máme rovnaké vnímanie tejto záležitosti mm, tejto zložitej situácie medzi Frontexom a štátom, ktorý vysiela e, spolupracovníkov. Takisto sa hovorilo o anonimných e, žiado- sťažnostiach. Niektorí hovoria nie, niektorí hovoria áno. Potom e, sú tu návrhy, ktoré sa týkajú jazykov, ktoré využi- treba využívať. Dúfame, že kompromisný návrh bude priateľný pre všetkých. Potom e, takisto otázka totožnosti tých hostujúcich úradníkov, mm, ktoré ďalšie by som vám ešte mohla e, zdôrazniť alebo upozorniť. E, áno, spolupráca medzi úradníkom pre ľudské práva a členskými štátmi a príslušnými orgánmi a možnosť alebo možné kroky, ktoré môže uplatniť Frontex, ak ide o vážne a opakované porušovanie ľudských práv. Potom otázka adekvátneho personálu a financovania. Myslím, že o tom budeme hovoriť e, v tieňovej pracovnej skupine. Myslím, že všetci máme spoločný cieľ a síce ochrániť zraniteľné skupiny, ako môžeme ochrániť ľudí pred e, porušovaním e, rodových práv alebo otázka verejných informácií, tu sme tiež dostali niekoľko pozmenujúcich návrhov a pripravili sme kompromis, alebo pracujeme na kompromise. Takže po tomto zasadnutí máme tieňové zasadnutie. Ako som povedala, dostali sme okolo 200 pozmenujúcich návrhov. Hlasovať sa o nich bude v pondelok, takže máme ešte niekoľko dní na to, aby sme našli nejakú dohodu. Ďakujem za všetky návrhy, ktoré sme dostali aj za vašu spoluprácu a teším sa na ďalšiu spoluprácu v nasledujúcich dňoch. Ďakujem, hovorí predsednička. Viem, že sa môžeme spolahnúť, že sa určite budete venovať e, týmto návrhom aj s tieňovými správodajcami. Teraz dávam slovo tieňovým správodajcom. Mm, takže čakáme na vaše pripomienky. Pán Marta, máte slovo. Oui, merci. On, on voit... Áno, ďakujem pekne. Vidíme, že toto je skutočne správa, ktorá bola predmetom mnohých otázok a pozmeňujúcich návrhov. Správa mala odpovedať na teda tú potrebu zlepšiť fungovanie Frontexu. Hm, ide o najcitlivejšie osoby, napríklad tehotné ženy alebo deti, o ktorých tu teda uh, ide. Chápem, že Frontex môže ťažko akceptovať anonymné stiažnosti. Toto existuje v mnohých členských krajinách a musíme vytvoriť túto možnosť. Tiež by som chcel vyzvať na spoluprácu s Európskou kanceláriou pre právo na azyl, ktoré v minulosti boli, teda, ktoré bolo v minulosti málo využívané a pokiaľ ide o ten zvyšok, tak znenie je vyvážené a zlepší práva utečencov na pomoc. Ďakujem. Merci à vous. Ďakujem. Pán Naď. Thank you very much. Uh, so, uh, thank you. Ďakujem. A ďakujem aj za túto prácu, a za vytvorenie tohto dobrého dokumentu a s takmer 200 pozmeňujúcimi návrhmi a myslím si, že treba zdôrazniť, že je veľmi dôležité vytvoriť funkčný mechanizmus sťažnosti pre utečencov a migrantov, ak sú ich práva porušené. A na to, aby vznikol takýto funkčný mechanizmus, potrebujeme aj financovanie, aj personál, to treba posilniť v agentúre Frontex a nesmieme zabúdať ani na to, že potrebujeme e, vytvoriť takýto mechanizmus, ale nie nezvládnutelný administratívny mechanizmus. E, to je veľmi dôležité. A e, takisto v operáciách pushback Eh, bude vznikať oveľa viac eh, napätia, tu je ďalší priestor na eh, stiažnosti, takže potrebujeme vytvoriť naozaj funkčný mechanizmus, ktorý na jednej strane, strane bude fungovať, ale na druhej strane nesmieme vytvárať nadbytočnú záťaž. Mm, ďakujem. Border Valero. Ďakujem za slovo. Áno, Máme teda pred sebou tieto pozmenujúce návrhy a myslím, že sú veľmi obsiahle a aj veľmi dobré. A, a to je upokojujúce, keď vidíme, že situácia e, v členských štátoch e, e, je teraz veľmi rozličná, pokiaľ ide o tento prístup, ale že máme úsilie e, to veľmi e, zlepšiť a e, vyrovnať túto situáciu medzi členskými štátmi a ja myslím, že je dôležité, aby sme o tom intenzívne hovorili aj na stretnutí s tieňovými správodajcami. Teraz potrebujeme mať jasné formulácie, tak aby bola zabezpečená náležitá ochrana aj pokiaľ ide o práva žien. Pani Dali Ďakujem, pani predsedníčka. Chcem sa poďakovať spolu spravodajkyniam za e, túto prácu a takisto všetkým, ktorí prispali do tejto, do tejto práce, aj tieňovým spravodajcom a za e, socialistov a demokratov. Môžem povedať, že chceme naozaj zabezpečiť lepšie práva Eh, ľudí a zároveň reputáciu eh, tejto agentúry. Ja som predložila v mene svojej skupiny eh, niekoľko pozmenujúcich návrhov a to sú tie, ktoré sa týkajú toho, že treba zabezpečiť dobré informovanie o sťažnostiach, ktoré sú podávané a takisto informácie o tom, aké následné kroky sa podnikli. A tu chcem zdôrazniť, že toto nie je téma na obviňovanie, ukazovanie prstom, ale ide o to, aby sa odhalili tie slabé stránky a nedostatky, na ktorých musí Unia potom pracovať, aby ich odstránila, e, najmä pokiaľ ide o skutočné porušovania e, práv a takisto treba mať nástroje a personál na nápravu. A takisto treba lepšie využívať existujúce nástroje, aby sa e, riešili tieto problémy a preto ja aj kolegovia z našej politickej skupiny sme e, predložili návrhy, ktoré by zlepšili postupy, aj agentúry pre ľudské práva a takisto EASO e úradu. A myslím si, že keď zapojím aj tieto agentúry, zabezpečíme lepšie postupy a zabezpečíme aj dodržiavanie ľudských práv, najmä zraniteľných ľudí, ako sú napríklad malolety bez prievodu. A toto sú len dve body, ktoré sme predložili e, my, ja osobne a kolegovia. A Eh, takisto eh, sme zohľadnili aktuálnu situáciu a takisto eh, portfólio úloh Frontexu. A na záver chcem poďakovať kolegom aj kolegom tieňovým správodajcom za ich podporu. A samozrejme celému ďalšiemu svetu chcete určite poďakovať. Dobre, teraz dávam slovo Eleonore Evi. Ďakujem pekne za slovo a ja sa chcem poďakovať správodajkyniam za e, prácu a e, chcem e, zdôrazniť niekoľko našich pozmenujúcich návrhov. V prvom rade to, že Frontex je európska agentúra a vzhľadom na to um, personál personál členských štátov, ktorí majú na sebe uniformy Frontexu a logo, sú povinnú, povinní rešpektovať a dodržiavať chartu ľudských práv. To je základná zásada práce a dôveryhodnosti Európskej únie. Takisto chceme zdôrazniť potrebu nezávislých postupov, aby eh, eh, sa táto dôveryhodnosť posilnila, potrebujeme mať panel nezávislých e, odborníkov, ktorí nezávisle budú posudzovať porušovania. Často je rozkol medzi teóriou a praxou, ako vieme, ale tu je e, potrebné e, zabezpečiť isté formálne požiadavky, aby tento proces skutočne bol ešte nezávislejší. A pokiaľ ide o úradníkov, o zamestnancov Frontexu alebo e, tých vyslaných e, pracovníkov, ak e, budú ak sa potvrdí, že naozaj sú vinní z porušovania ľudských práv, je dôležité, aby boli vylúčení z ďalšej činnosti. A samozrejme to musí byť e, zároveň zabezpečené právo odvolať sa. A takisto je dôležité e, zahrnúť e, spoluprácu s tretimi stranami, napríklad s mimovládnymi organizáciami. Na záver, môžem povedať, že sme navrhli aj podávanie správ, transparentnosť a štati- zabezpečenie štatistických údajov, aby sme mohli analyzovať eh, prípady a aby sme vedeli, ako sa situácia vyvíja. A takisto dôležité je zabezpečiť eh, verejnú prístupnosť týchto údajov, aby takéto údaje boli aj zverejňované. Ďakujem pani Kuneva. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Pokiaľ ide o zodpovednosť za to, čo sa odohráva v tejto situácii, um, má na svojich pleciach aj uh, Európa, aj Frontex. A Frontex vytvoril prvý plot ešte predtým, ako sa začali budovať iné ploty. Frontex eh, bol uh, vždy uh, tá organizácia, ktorá núti uh, utečencov, aby sa púšťali na tieto nebezpečné cesty. Frontex je priamo zodpovedný za to, čo sa deje, uh, takže je dôležité, aby sme Frontexu priznali tú zodpovednosť za e, dodržiavanie ľudských práv, pretože Frontex ich často porušuje. Porušuje práva utečencov a migrantov. Frontex je za to priamo zodpovedný a e, preskúmanie tohto dodržiavania musí byť e, vykonané zo strany nezávislých orgánov, e, organizácií. To je to minimum, čo môžeme urobiť pre e, stovky tisícok týchto zmetených ľudí. A takisto sú tu stovky tisícky ľudí, ktorí zahynuli a na jednotlivých ostrovoch Lesbos, Kos je toľko ľudí, ktorí sa vôbec nemajú možnosť e, pohnúť a sú tu aj hroby týchto ľudí a my nechceme e, pomôcť vlku e, pochutnávať si na ďalších ubohých ovečkách. Now I would like... Teraz by som chcela dať slovo uh, pani Angelike Mlinár. Ďakujem. Aj ja by som chcela znovu sa poďakovať spravodajcom za ich prácu. Žiaľ, nemohla som si prejsť všetky pozmeňujúce návrhy, dostali sme ich včera večer, ale určite to budeme podrobne analyzovať. Chcem zdôrazniť zo pár vecí a síce, že tento nástroj by mal byť jasný pre Frontex a jeho zamestnancov, ako aj pre prípadné obete. Z textu by malo byť jasné, kto má využívať tento nástroj a prečo. A žiadatelia o azyl a migranti sú zvlášť zraniteľnou skupinou, hlavne teda ženy a nesprevádzaní maloletí sú uh, Eh, hlavným takým predmetom porušovania ich základných práv. Toto možno nie je ten správny spôsob, ako mm, zadresovať všetky tieto stiažnosti. Eh, mm, malo by to byť teda eh, potom posunuté kompetentným orgánom v prípade, že ich nie je možné pokryť. A Charta základných práv Eh, dostala, teda zamestnanci v tejto organizácii dostali mnohé stiažnosti. Eh, v, potrebujeme efektívny nástroj, ktorý musí existovať čo najskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem. Eh, niekto ďalší sa hlási o slovo? tak potom dám slovo naspäť spolu s pravdajcom, takže najskôr pani Keller, nech sa páči. Ďakujem pekne, nemám k tomu čo dodať, ide o to, aby sme našli kompromis a aby sme mm, popracovali na pozmeňujúcich návrhov, takže dúfam, že to stihneme do stretnutia tieňových spravodajcov. Roberta, chcete niečo dodať? Len poďakujem všetkým za spoluprácu a dúfajme, že dosiahneme čo najširší kompromis, aby sme e, mali uspokojivú správu. Ďakujem. Výborne, takže myslím si, že to môžeme uzavrieť. E, ďalšie spoločné stretnutie sa uskutoční v pondelok o 6. A prosím, nezabúdajte, že si máte zobrať so sebou aj svoje hlasovacie kartičky. Takže to je všetko na dnes. Ďakujem pekne a uvidíme sa v pondelok.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 euh, euh, dans une manière anonyme peuvent faire cela avec une organisation euh, ONG, par exemple. Okay, I will later then explain that in English. That would be perfect yes, if you can do that. That's what I was suggesting. <laughs> okay, here goes my French lesson. <laughs> Merci, merci. <laughs> Thank you.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 Okay.